Dovolte, aby som e, prednesol oznámenie. Pán Sermon Sedegard oznámil mi s účinnosťou od 5. Února, e, februára tohto roku odstupuje e, z funkcie poslanca Európskeho parlamentu. V súlede s článkom 4 odsek 3 e, rokovacieho poriadku parlament oznámil, že jeho mandát je uvoľnený s účinnosťou 5. februára 2014 a informoval o tejto skutočni, skutočnosti príslušný vnútroštátny orgán. Vážené dámy, vážení páni, a teraz eh, pristupujeme ku hlasovaniu. Eh, v programe rokovania je správa pána Moreira, zahrnutie eh, Grónska do vykonania